So, welcome to the afternoon meeting. Takže vítajte na popoludnejšej schôdzi nášho výboru. V tomto výbore sú spotrebitelia minimálne vždy na rovnakej úrovni ako tí, ktorí spod, poskytujú služby a tovary, takže je dobré, že je tu pani komisárka Jourová. Uh, Eh, podľa nás vaše kompetencie teda sú spotrebitelia, spravodlivosť eh, a teda spotrebitelia sú na prvom mieste. Takže ďakujem, že ste sem prišli. Účelom tohto stretnutia je diskutovať o pokroku pracovného programu komisie, o nadchádzajúcich iniciatívach potom je tu výmena eh, stanovisko otvoreným legislatívnym eh, návrhom a čo sa teda bude diať na najbližší rok. No a dám slovo pani komisárke. Vysvetlila som, že mnohí kolegovia sú preč, lebo sú všetké delegácie a tak ďalej. Tých 4-5 najväčších parlamentných skupín sú celkom dobre zastúpené. Takže ďakujem pani komisárka, že ste prišli. Vážená pani predsednička, dámy a páni, chcem poďakovať výboru IMKO za spoluprácu, za to, že ste ma pozvali na tento štrukturovaný dialog. Ak si spomeniete na moje vypočutie a ďalšie aktivity e, v výbore IMCO. Slúbila som, že chcem byť v neustálom dialogu, nielen som takýchto stretnutí, ale aj medzi nimi takým konzultatívnym spôsobom, takže som vďačná za všetky príležitosti, ktoré dostanem, aby som pred vami vystúpila, aby som si vypočula vaše názory. Vo svojom mandáte chcem byť hlasom spotrebiteľov, ale aj najzraniteľnejších, teda aj tých najzraniteľnejších spotrebiteľov. Chcem, aby mali mm, väčší výber, väčšiu ochranu a aby teda mm, tam bola väčšia dôvera. To musí byť e, určitým lakmusovým papierikom, keď budeme príjmať nové iniciatívy. Čiže tieto veci musia byť zohľadnené. E, veľmi rada môžem povedať, že sme za posledné mesiaci dosiahli dobrý pokrok vo viacerých iniciatívach, ktoré prinesú hmatateľné prínosy. Spotrebiteľom na úvod by som chcela Eh, vyzdvihnúť návrhy o energetickej únii, ktoré komisia prezentovala 25. februára. Eh, tam sú naozaj v centre pozornosti spotrebitelia. Chceme, aby spotrebitelia eh, mali účasť na tomto energetickom prechode tým, že budú mať napríklad znížené účty za energie. Ale samozrejme, tí zraniteľní spotrebitelia musia byť chránení spolu s kolegyňou Ceciliou Malmström budem zastávať eh, roko- eh, záujmy spotrebiteľov v rokovaniach TTIP z USA. Musíme vyrokovať dohodu, ktorá bude reagovať na potreby európskych spotrebiteľov. Obchodné dohody môžu znížiť ceny, rozšíriť výber a vytvoriť vysokokvalitné pracovné miesta a presne to musí urobiť aj TTIP, eh, chrániac pritom práva spotrebiteľov. Ďalšou kľúčovou témou E, čo sa týka digitálneho jednotného trhu a prioritných projektov pre e, túto komisiu teda bude stratégia digitálneho trhu, to rozbehneme o pár týždňov, na budúci týždeň začíname orientačnou rozprávou v kolegiu. Ja prispievam e, k viacerým aspektom tejto stratégie, od zmluv až po ochranu údajov, od porovnaní až teda otázok, porovnaní až po uh, problematiku cloudu. Takisto digitálny jednotný trh má potenciál stať sa hybnou silou hospodárskeho rastu v EÚ. V roku 2014 15 spotrebiteľov nakupovalo online z iného členského štátu EÚ. 44 e, nakupovalo Eh, vo svojom vlastnom členskom štáte iba 5 firiem predávalo svoje produkty online cezhranične. Čiže eh, musíme ešte využiť potenciál digitálneho jednotného trhu. Eh, takže máme veľký priestor. Súčasné pravidla EÚ o férových podmienkach zmluvy nechránia spotrebiteľov dostatočne proti nevyváženým zmluvám o digitálnom obsahu. Tieto zmluvy často všetko riziko prenášajú na spotrebiteľa neexistujú EU pravidlá o vadných digitálnych produktoch a niektoré e, niektorí už začali e, vypracovať vlastné pravidlá a EU by mala naplniť túto právnu medzeru predtým, než budeme mať 28 rôznych súborov pravidiel. E, inak teraz je tá vhodná chvíľa mať prijaté nariadenie o digitálnom obsahu. Som otvorená rôznym alternatívam Chcem nájsť férové riešenie, ktoré dá spotrebiteľom prístup k digitálnemu jednotnému trhu bez toho, aby príliš zaťažil podniky. Keď hovoríme o podnikoch a, a férovosti, malé a stredné podniky sa často stávajú obeťou zavadzajúcich e, marketingových praktík, tak online, ako aj v cezhraničných transakciách smernice z roku 2006 o zavádzajúcich, e, zavádzajúcom a porovnávacom e, propagovaní. Tam e, vlastne sú úpravy zahraničné spolupráce a preto komisia minulý rok prezentovala revíziu, ktorá žiaľ sa omeškala v dôsledku európskych volieb. Napriek tomu stále sme odhodlali posilniť právnu istotu a zabezpečiť, aby malé a stredné podniky boli lepšie chránené proti marketingovým uh, podvodom eh, a ďalším negatívnym praktikám. V druhom kroku chceme zlepšiť eh, presadzovanie práva aj cez hranice a za hranicami. Táto politika sa netýka iba legislatívy, ale aj praktických nástrojov, napríklad na urovnanie sporov. Pred dvomi týždňami kolegovia prezentovali model eh, platformy na online riešenie sporov. Veľmi rada som sa dozvedela, že test prebehol dobre. Dostala som informácie, že tam bolo 20 účastníkov. Ak, um, ak máte záujem, môžeme si to zopakovať aj s ostatnými. Keď to v januári 2016 nabehne naživo, tak e, platforma zásadne zmení vzťahy medzi európskymi spotrebiteľmi a obchodníkmi online. E, táto platforma na online urovnávanie sporov pomôže e, posilniť dôveru spotrebiteľov a dôveryhodnosť obchodníkov takáto istá, e, takéto isté princípy sa uplatňujú aj na tie paušálne dovolenky. Tam sa už pracuje na nejakej finálnej e, dohode a som vám vďačná za vašu prácu a chcela by som poďakovať najmä spravodajkyni pani Colin Langen, tieňovým spravodajcom a samozrejme pani predsedničke pani Ford a lotišskému predsedníctvu. Počítam s vašou pretrvávajúcou podporou v rokovaniach s radou aby sme v nadchádzajúcich mesiacoch dosiahli dohodu. Dámy a páni, počas svojho mandátu chcem klásť mimoriadný dôraz na to, ako legislatíva na ochranu spotrebiteľa je v praxi presazovaná. Spolupráca v oblasti ochrany spotrebiteľa medzi členskými štátmi je zásadným prvkom a musíme zabezpečiť, aby e, to bolo prispôsobené digitálnemu jednotnému trhu. Pokiaľ ide o mm, prípravu revízie E, nariadenia ochranu spotrebiteľa, tam skúmame možnosti, ako posilniť e, právomoci členských štátov v boji proti nejakému online falšovaniu a porušovaniu práv, aby sa to rýchlejšie dalo usporiadať. Vážená pani predsednička, poslankyňa a poslanci, veľmi dobre si uvedomujem, že nadchádzajúci mesiac je výročie prvej legislatívy na ochranu spotrebiteľa. Bolo to pred 40 rokmi oznesenie Rady 14. apríla 1975 o predbežnom programe ochrany spotrebiteľa a informačnej politike mal 5, stanoví poprvýkrát 5 základných práv. Právo na ochranu zdravia a bezpečnosti, právo na ochranu hospodárskych zájmov, právo na nápravu, právo na informácie a vzdelávanie a právo na zastupovanie. V priebehu rokov sme krok za krokom dosiahli pokrok k týmto základným právam, tak v zmluve ako v jednotlivých eh, právnych eh, aktoch, ktoré sú dnes súčasťou IQ Community. 40. výročie prvého e, legislatívneho aktu na ochranu spotrebiteľa je dobrou príležitosťou zamyslieť sa nad tým, kde sa chceme, na čo sa chceme súčasniť v budúcnosti. Takže e, Mali by sme sa zameriavať na budúcnosť, tak aby náš prístup bol v súlade s 21. storočím a vaša podpora je skutočne kľúčová. Chcem naďalej úzko spolupracovať s vami na ďalších kapitolách tohto príbehu a čo je rovnako dôležité, chcem pokračovať Eh, aj v komunikácii o tom, čo sme dosiahli. Tento rok budeme mať viaceré príležitosti, napríklad eh, summit spotrebiteľov v júni, kde budeme môcť hovoriť o eh, politike na ochranu spotrebiteľa budúcnosti a budeme mať určite dnes príležitosť o chvíľu o tom hovoriť. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Thank you very much for covering so many... Ďakujem že ste uh, vlastne sa dotkli viacerých rôznych tém. Budeme tu mať uh, najprv kolo koordinátorov, zástupca koordinátorov. Olga tu zastupuje uh, teda uh, koordinátorku za socialistov a dostane ako prvá slovo. Vy zastupujete Andreasa? Um, ďakujem pekne, ďakujem pani komisárka, že ste nám teraz prezentovali svoju prácu. Máte veľmi zaujímavé a dôležité portfólio a v tomto výbore sa mnohí ľudia budú veľmi tešiť z každého z vašich úspechov. Ja som nevedela, že... Nie. Prvá vec, ktorú som chcela povedať. Toto je veľmi dôležité, čo ste povedali, že ochrana spotrebiteľa, teda nariadenie, nariadenia o ochrane spotrebiteľa musia byť e, v súlade s digitálnym jednotným trhom. Jednotný trh je len jeden, či je digitálny alebo fyzický. E, naozaj my bojujeme za to, aby všetci to pochopili, že nie je možné to deliť. A to isté platí aj pre spotrebiteľov na tomto trhu. Ak sú na digitálnom trhu alebo fyzikálnom, fyzickom e, potrebujú rovnakú ochranu. No a bude to teda 40. výročie prvého nariadenia na ochranu spotrebiteľa. Keď ste povedali, že to bolo ktorý mesiac? Mali by sme to nejako spoločne oslaviť môžeme komunikovať o našich výsledkoch. To je podľa mňa taká veľká slabá stránka našich inštitúcií, čiže je to komisia alebo parlament. To je taká slabosť v komunikácii. Nejde iba o to, čo sme dosiahli, ale čo sú samozrejme tie práva spotrebiteľov. Samozrejme dosiahli sa aj vďaka nášmu úsiliu, ale tá komunikačná stratégia v našich inštitúciách sa bude musieť zásadne zlepšiť a naozaj dúfam, že vy budete jedna z osôb, ktoré budú vedieť, ako to vlastne vyniesť z Bruselu a priniesť ľuďom, aby vedeli, aké majú práva. To je pre všetkých nesmierne dôležité, pre firmy, pre ekonomiku. Ak naši spotrebitelia nepoznajú svoje práva, tak eh, nebudú firmám dôverovať a firmy nebudú eh, mať eh, zisky, keďže im nebudú spotrebitelia veriť. Takže firmy potrebujú tiež jasné fungujúce pravidlá. A ešte k ODR. Mali sme vynikajúcu prezentáciu, ktorú si ale vypočulo málo poslancov a to, že ste povedali, že by sa to tu dalo zopakovať, to je podľa mňa veľmi zaujímavé a ukazuje sa, aké veľmi konkrétne riešenia tu budú pre spotrebiteľa, ktoré posilnia jednotný trh, v tomto prípade digitálny jednotný trh. Je tu jedna vec, ktorú treba zlepšiť. Ja som veľmi pozorne sledovala túto veľmi, veľmi dobre pripravenú prezentáciu. Teda treba veľa urobiť s jazykom. Okrem prekladu, ktorý fungoval, boli tam aj časti, ktoré nefungovali keď diskutujeme s výrobcami, oni nám teda povedia, že z rôznych krajín sú na trhoch diskriminovaní v iných krajinách. Toto e, komisia nerieši z pohľadu spotrebiteľa, že má menší výber, lebo niektoré produkty sú e, teda predajcovia ich diskriminujú, neobjavia sa jednoducho to isté sa týka vyhľadávačov na internete. A z pohľadu spotrebiteľa je to veľká výzva e, mať prístup k týmto produktom. Takisto chýba ten spoločný e, spoločné obchodné právo. A toto nielen v digitálnom svete, ale aj ale aj online. Napríklad eh, v Polsku nemôžem sledovať House of Cards, tu v Belgicku to môžem pozerať a naozaj najvyšší čas, aby sme túto diskrimináciu na trhu ukončili. Ďakujem. Thank you, Olga Ďakujem pani paní a vážená pani... Ďakujem. Vážená pani komisárka, využijem tú príležitosť a to privilegium, že vás môžem menom socialistov a demokratov v EP v našom výbore jednak privítať a že môžem aj prehovoriť v češtine k vám a urobím to teda tak. Dovolte mi, aby som vám poďakovala za úvodnú prezentáciu a tiež ďakujem za trojicu hlavných priorít v oblasti spotrebiteľov a to je ochrana, voľba a dôvera. Kolegovia určite majú veľa otázok, ja sa obmedzím na dve. Poprvé, spomenula to predrečnička, Ide o diskrimináciu spotrebiteľov na základe ich pôvodu alebo miesta bydliska. A teda ako tejto diskriminácii predchádzať, keďže pochádzame z rovnakej krajiny, tak myslím, že aj osobné skúsenosti máme veľmi podobné. Hoci teoreticky máme legislatívu, ktorá podobnú formu diskriminácie vyslovene zakazuje, konkrétne príklady hovoria, že vôbec to nie je okrajový jav. Dostávame stovky sťažností od spotrebiteľov, ktoré zaznamenala jednak sieť európskych spotrebiteľských centier pri online nákupe tovarov a služieb. Vieme o prebiehajúcich kauzách v prípade autopožičovní, rozličná kvalita značkového tovaru, potraviny a tak ďalej a tak ďalej. Hovorili ste o dôvere a otázka je, súhlaste s tým, že diskriminácia spotrebiteľov narušuje ich dôveru v e, trh a či plánujete proti takejto diskriminácii vo vašej agende alebo v spolupráci s kolegami aktívne bojovať. A druhá otázka. Situácia, keď už spotrebiteľ je ukrátený na svojich právach a žiada napravu, my, sociálni-demokrati, dlhodobo žiadame horizontálny legislatívny návrh na zriadenie mechanizmu kolektívneho odškodnenia na vnútroštátnej a unijnej úrovni. Komisia v roku 2013 vydala odporúčanie a zaviazala sa, že vyhodnotí účinnosť dobrovoľného prístupu. Moja otázka je, v akej je to fáze táto, toto hodnotenie koľko členských štátov zaviedlo inštitút kolektívneho odškodnenia spotrebiteľov a ako sú tieto jednotlivé právne systémy kompatibilné v rámci trhu a či rátate s e, s e, eventuálnou legislatívnou iniciatívou v tomto smere a tiež by ma zaujímal váš výhľad, pokiaľ ide o spoločnú právnu úpravu, kedy môžeme očakávať revidovaný návrh. Ďakujem. Simple. Simple. <laughs> I'm going to go, go through all the groups in one round. No takže spravíme kolo otázok a potom Budete mu zodpovedať, takže teraz kolega Dalton za EKR. Ďakujem pekne, pani predsednička. Som rád, že ste prišli medzi nás, pani komisárka. Najprv by som chcel povedať, že samozrejme je veľmi dobré, že hovoríte o výhodách TTIP pre spotrebiteľov. Myslím si, že je dôležité vyslať toto posolstvo a riešiť takto situáciu. Totižto momentálne sa to niekde stratilo v rámci tej všeobecnej diskusie o TTIP, takže myslím si, že je dôležité toto zdôrazniť, pokiaľ ide o aspekty spotrebiteľov a možnosť výberu. Pokiaľ je špecifické otázky, mám jednu. Tu ide o nariadenie o ochrane spotrebiteľov, z hľadiska teda tu ide o tovar, ide o označovanie tovarov. Bolo by dobré, keby ste povedali niečo viac tejto téme a štúdie, ako to sa má fungovať. Pokiaľ je o digitálny jednotný trh, Musíme si uvedomiť, že áno, sú tu určité prekážky, ktoré bránia e, podnikom cezhraničnej pôsoby, týka sa to pre všetkých malých a stredných podnikov a preto je dôležité samozrejme riešiť isté problémy, ale pritom neohrozovať digitálny trh. A druhá vec, no možno bude to ako pokazená platňa, zdá sa, so, že keby som opakoval to isté, ako ostatní koordinátori, ale ide o to, že podmienky v rámci udelovania licencie, kupujete digitálne tovary, ľudia si nie sú vedomí toho, ako je to s používaním týchto e, tovarov. Vy ste spomenul, bol spomenul sa to príklad House of Card a pre mňa v mojom prípade to je kriket. Ma zaujíma, ide o to, aká je vlastne prenosnosť týchto produktov. Takže ak vlastne nemôžete z právneho hľadiska niečo vlastniť a si to zobrať do iného členského štátu, ako to vlastne je, Jednoducho, keď ste niečo získali legálne, to legálne, keď niečo nelegálne, musíme toto riešiť. Takže tu ide o vec architektúry, právneho rámca, aby ľudia získali ten obsah, ktorý, o ktorý majú záujem. A pokiaľ je otázku licencovania, ktorá je s tým prepojená, takže to je dôležité riešiť. To je veľmi dôležité, aby si uvedomili spotrebiteľe, aké sú obmedzenia v rámci licencií, pokiaľ je digitálne tovary. V rámci tohoto dialogu o licenciách Chceli by ste povzbudiť výrobcov obsahov, vytvoriť nejaké platformy, aby sa riešili otázky obmedzení v rámci licencií. Mohlo by to byť nejaké dobrovoľné opatrenie do budúcnosti. Ďakujem. So, Dita from the Takže teraz Dita Charanzová za liberálne nech sa páči. Ďakujem pekne pani predsednička, ďakujem pekne pani komisárke za to, že ste prišli medzi nás. Ďakujem pekne za váš príhovor. Načrtli ste viaceré témy a ako vlastne už vyplnulo z diskusie, komentárov, predrečníkov. Sú to veľmi dve, tak aktuálne témy, povedal by som dokonca sexy pre tento výbor. Takže to je digitálne otázky a jednotný trh s tým prepojený, takže no potom TTIP samozrejme, o tom sme diskutovali. Už do obeda pracujeme na našom stanovisku, pokiaľ ide o správu o TTIP. A ja súhlasím s tým, o čom ste hovorili, keď ste spomínali dôležitosť e, tejto dohody pre spotrebiteľov, takže to posolstvo tohoto výboru pôjde práve týmto smerom. Pokiaľ je digitálny jednotný trh, toto je skutočná výzva tak pre komisiu, ako aj pre parlament. A vy ako komisárka pre ochranu spotrebiteľov by ste sa mali jasne vyjadrovať k príprave stratégie pre jednotný digitálny trh. Mám jednu otázku, ktorá súvisí s digitálnym jednotným trhom. A tu ide o to, že čoraz viac občanov využíva online služby ako Uber pre taxislužby, alebo pokiaľ ide o zdieľanie teraz nehnuteľnosti za účelom trávenia dovolenky. Takže nastáva tu istý rozvoj týchto odvetví, vyvíja to tlak na tradičné ekonomické modely. Mohli by ste k tomu vyjadriť, akým spôsobom chcete riešiť ochranu spotrebiteľov, ktorí sa podielajú na tomto novom modeli. Ďakujem. And then Dennis de Jong. Teraz Denis de Jong, nech sa páči. Uh, uh, uh, Ďakujem pekne za slovo, Vicky. Ďakujem pekne pani komisárke za to, že prišla medzi nás. Ďakujem pekne za veľmi jasný úvod. No a v tejto súvislosti mám štyri veľmi jasné otázky, pokiaľ ide o jednotlivé témy. Prvá téma sa týka energetickej únie. Musím povedať, že ja ako spotrebiteľ, keď som konfrontovaný s niektorými, tak povedať, reklam podnikov, to som z toho, tak povedať, zmetení. Tie ponuky sú čoraz komplikovanejšie. Teraz máte určité stránky, ktoré umožňujú porovnávať tieto ponuky, to ste spomínali, ale tie nie sú častokrát neutrálne. Je to veľmi komplexné zložité pre spotrebiteľov prijať informované rozhodnutie o tom, aká spoločnosť, aká, aká zmluv, aký kontrakt si, si vyberiete, akú schému. Takže mňa by zaujímalo, či na úrovni komisie existujú nejaké iniciatívy, ako zjednodušiť túto oblasť. Či chcete vlastne pozbudevať e, poskytovateľov takýchto služieb, aby zjednodušili svoje produkty. No a druhá téma sa týka TTIP. A Viem, že keďže si zodpovedná aj za otázky spravodlivosti, iste viete, že veľmi dôležitá je autonómia európskeho právneho poriadku. To vlastne zdôraznil aj Európsky súdny dvor aj vo vzťahu k Európskemu dohovoru o ľudských právach. Takže mňa by zaujímalo, čo to znamená konkrétne pre TTIP. Napríklad, pokiaľ ide o rozsudok súdneho dvoru, pokiaľ ide o smernicu o ochrane spotrebiteľov, niečo podobné, tak e, v zásade by sa mohlo hovoriť o nejakej zmene pravidiel, čo by ne, mohlo negatívne ovplyvniť investície, ktoré vykonávajú nejaké podniky alebo plánujú vykonať. No a potom by sa mohlo to vlastne vyvinúť tomu systému ISDS, čím by vlastne, tak povediac, e, bol, tak bol vlastne, tak povediac, prehlasovaný aj súdny dvor, lebo by sa postupovalo ináč. Takže mňa by zaujímalo, aký je vzťah medzi súdnym dvorom a autonómiou e, právneho poriadku EÚ a ISDS v rámci TTIP a tretia otázka, stručná, kolegovia už v digitálnom trhu, myslím si, že je to veľmi dôležitá oblasť. Tento týždeň som sa napríklad dozvedel, že vo Francúzsku získate doménu iba s koncovkou FR, a to iba vtedy, ak ako podnik máte svoje sídlo vo Francúzsku, čo znamená, že ak ako spotrebiteľ hľadáte v Google, tak nejaká spoločnosť sa tam neobjaví keďže samozrejme tam sa vyhľadáva podľa toho, aké e, stránky sú najbližšie k miestu, kde sa nachádzate. Takže to je vlastne nespravodlivé z hľadiska toho, že e, takáto možnosť neexistuje pre, krajiny, pre firmy, ktoré nemajú sídlo v tej krajine. Takže tom, toto ma zaujíma. A potom ďalšia vec sú zavádzajúce reklamy. To je vec, o ktorej ste hovorili už počas vášho vypočutia. Spomínali ste, chcete vykonať kroky. Som veľmi rád, že na tom pracujete a ešte taká, také drobné odporúčanie. Myslím si, že pravidlá sú jednou vecou. Častokrát je veľmi zložité pre podniky využívať existujúce pravidlá a práve preto napríklad v Holandsku máme určitý helpdesk, ktorý pomáha podnikom hlásiť nejaké podvody a individuálne prípady. A potom druhá vec je, že ak sa vytvoria nejaké zoskupenia alebo siete týchto helpdeskov, tak získate množstvo informácií, aby ste vedeli, o aké podniky ide, pokiaľ je takéto protiprávne postupy. Takže v rámci tej legislatívnej časti vášho návrhu by bolo dobre sa zamyslieť aj na takýmto konkrétnym uplatňovaním. Ďakujem. I, I don't think we can expect the commission... Myslím si, že asi nemôžeme očakávať, že pani komisárka zodpovie všetky otázky, ak niekto položí 4-5 otázok, ale iste sa pokúsi zareagovať v rámci prvého kola. A myslím si, že boli tu prinesené viaceré veľmi dobré myšlienky. Nech sa páči, pani komisárka. To, privileg, to privilegium, ktoré som iné... Využijem to privilegium, ktoré nemávam často a budem hovoriť po česky, využijem český jazyk, možno sa mi podarí za kratšiu dobu lepšie vysvetliť to, čo mám na srdci. Padlo tu veľa inšpiratívnych návrhov. Či sa nám to podarí, to sa uvidí. Učili ma, že ak mám byť politička, tak mám odpovedať na to, čo mám povedať. Niekedy tí politici v otázkach preskakujú, ale ja sa pokúsim odpovedať na všetko. Pani Tún, že by sme mali lepšie komunikovať. Je to moja veľká úloha a učím to aj svojich kolegov v kabinete a v DG Justa Consumers. Chcem, aby sme správne informovali, nielen aby sme tlačili na informované správanie sa alebo poskytovanie informácií spotrebiteľom, ale aby sme aj informovali o tom, čo robíme a čo plánujeme. Príklad. dnes. Mali sme poradu a rada by som vás informovala, alebo chcela by som intenzívnejšie informovať o 31 nekalých praktikách, ktorých sa dopúšťajú niektorí obchodníci, tak ako boli identifikované, a urobiť takú komunikačnú akciu, že by sa to vyplatilo hlavne kvôli tým zraniteľnejším skupinám občanov, starí ľudia alebo mladí, ktorí nedokážu doceniť rizika skryté v tých transakciách. To je náš veľký dlh, lepšia informovanosť. Ďalší príklad. A k tomu budem trochu nútiť kolegov, aby sme boli dôslední v januári budúceho roka máme spustiť online dispute settlement systém. Je to systém, do ktorého sa majú prihlásiť ľudia, ktorí budú chcieť vyriešiť svoj problém, napríklad, že sa im dodal nekvalitný tovar, ktorý nefunguje alebo niečo iné, než chceli. A ja tvrdím, že s tou kampaňou nesmieme začať s tou informačnou až po novom roku, pretože vieme, ako sa nákupy na internete zvyšia pred Vianocami. Mali by sme ten beh života viacej vnímať, že sú aj Vianoce niekedy v roku a mali by sme začať s tou kampaňou skôr v oktobri, v novembri povedať, že bude takýto nástroj a keď si niekto kúpi zlý tovar, už v januári bude môcť využiť tento systém. Samozrejme, tento systém na úvod bude mať určité muchy, ktoré bude treba vychytať a s tým e, narážam aj na tú otázku jazykových mutácií a prekladov no, toho ODR systému. Tá mašina, ktorá prekladá, ktorá v určitých jazykových kombináciách má určité problémy so zrozumiteľnosťou a presnosťou prekladu, tak do tej mašiny budeme e, teda investovať čas a energiu, aby to robila správne ten preklad a budeme do tých prekladov a do toho systému prizývať, ako by som to povedala, ľudských prekladateľov, aby prekladali konečné znenie tých e, konečných rozhodnutí Bojujeme s tým ako s jedným zo základných problémov v tom systéme ODR a vieme, že to bude praktická záležitosť na vyriešenie, aby sme dospeli k tomu praktickému riešeniu, aby tam boli všetky jazyky a dobre zastúpené. Áno, kampaň, informovanosť, áno, určite na to potlačíme. Ten systém ODR, to som odpovedala. Tu je otázka, či spotrebiteľ bude mať väčšiu možnosť voľby v tom vyhľadávači House of Cards a tak ďalej. To je problematika digitálneho jednotného trhu a novej legislatívy pri nákupe digitálnych obsahov, ako som už na úvod povedala. Nechceme jednotnú úpravu, pretože zatiaľ len v dvoch či troch štátoch existuje legislatívna úprava, ináč je tam ten schodok a ja si myslím, že prišiel čas, aby nastala harmonizácia vrátane toho, že budeme spotrebiteľov informovať, tak ako na to upozorňoval pán Dalton, aby sme upozornili, čo to znamená, aby vedeli, čo to znamená, keď kupujú digitálny obsah, či kupujú licenciu, alebo či to použi- kupujú na širšie využitie. V tomto dosiaľ nie je úplne jasno a to je naša veľká úloha, aby sme spotrebiteľov informovali, čo sa vlastne deje, keď platia, alebo čo si vlastne kupujú, aké by som to mala povedať presne. prebehlo veľa intenzívnych a niekedy aj vzrušených e, rozhovorov o tých sexy témach, ako hovorila Dita Chramzová, A to sú nové pravidlá pre online nákup. To je jedna z mojich úloh v tej priorite digitálneho jednotného trhu. Nákup digitálnych obsahov, to je jasné Chceme novú úpravu s harmonizáciou pravidel, ale potom je tam zložitejšia oblasť. Tangible goods, hmotné produkty, a to riešime v komisii v spolupráci s pani Vinkovskou a Digiros a s pánom Asipom ktorý má na starosti celú plejadu veci v súvislosti s jednotným digitálnym trhom. Diskutujeme o tom, ako a do akej miery budeme harmonizovať pravidlá pre spotrebiteľov pri, pre nákup online na nete. Je to snaha, ktorá musela nastať, keď sme stiahli tzv. CESO, ten spoločné európske colné právo. A to je to, o čom teraz hovorím, teda, že chceme priniesť také riešenie, ktoré bude prinášať právnu istotu a väčšiu dôveryhodnosť pre spotrebiteľa, keď bude nakupovať na nete, ale zároveň je to také riešenie, ktoré nebude prinášať problémy a ťažkosti a záťaž pre obchodníkov. Snažíme sa to vybalancovať tak, aby sme našli tú správnu mieru. Hovorí sa o možnostiach, ktoré navrhuje pani e, Pienkovská, síce, že by sa subsidiárne malo používať právo toho, čo predáva. A my veľmi rozhodne sa hlásime k tomu, aby sme priniesli pre nákup online, jasný zoznam pravidiel a neprekročiteľných princípov, na ktoré sa bude môcť spotrebiteľ spolahnuť, keď online bude nakupovať. Moja vízia je, že to robíme pre spotrebiteľa, ktorý nie je právnik, nie je extrémne vzdelaný vo veciach obchodného práva, nepreštuduje si vopred zmluvu Jednoducho sa len chce spoláhnuť na to, že pravidlá na nákup online budú predvídateľné, nebudú tam nejaké nemilé prekvapenia, že budú zjednotené a že sa nebude rozlišovať, či je to spotrebiteľ dánsky, slovenský, český alebo od, od, od hoci kade inokade. Takže jednotné pravidlá určité neprekročiteľné línie, ktoré budú predstavovať dostatočnú ochranu pre spotrebiteľa. Určite nechceme, viackrát som to povedala, znížiť ochranu spotrebiteľa pri nákupe online. A ani nechcem, aby sa extrémne odlišovala ochrana spotrebiteľa online a offline aj to tu už padlo, mali by sme udržať vysoké štandardy v oboch týchto svetoch. Pre zaujímavosť, keď riešime novú úpravu pre online nákupy a hovoríme o tej možnosti, že by sme priniesli niečo ako model kontrakt, teda modelové kontrakty, kde by boli tie spomenuté pravidlá Sledovali sme, že podľa akého kontraktu sa v súčasnosti v Európe nakupuje a vedzte, že sme zistili, že takmer 60 online nákupu, ktoré prebiehajú, európsky spotrebitelia, ktorí nakupujú, to je tzv. Californian Law. My teda vlastne prijímame pravidlá, ktoré do Európy prinášajú tí, ktorí predávajú z USA. Dnes to je najpoužívanejšia online spotrebiteľská zmluva, ktorá je importovaná do Európy. Ja k tomu pristupujem prakticky. Ľudia v Európe si začínajú zvykať na toto usporiadanie a úpravu. A preto chcem, aby sme sa na to pozreli, aké sú to pravidlá, a ako priniesť európske pravidlá, ktoré budú rešpektovať legitímne očakávania spotrebiteľov. Dúfam, že to bolo dosť jasné. Budúci týždeň máme orientačnú diskusiu v kolegiu, kde budeme predstavovať alebo uvedieme naše predstavy, tá naša o ochrane spotrebiteľov pri online nákupe a do pol roka by sme mali pripraviť nový legislatívny návrh na dopadový na impact assessment. Pani Sehnalová a jej otázka. Kolektívne rokovanie a inventúra. Vydali sme odporúčanie členským štátom Zatiaľ to bola nelegislatívna snaha. Inventúra vyzerá tak, že 23 členských štátov má istý druh alebo majú zavedené v právnom poriadku určitý typ kolektívneho vyjednávania alebo rokovania. Nebudem ich tu menovať, je to väčšina. Budeme sa snažiť do júla 2017 vyhodnotiť všetky tieto právne poriadky, ako je e, zavedené kolektívne vyjednávanie a ak to odporúčanie nebude dostatočné a to, ako členské štáty reagovali, tak pravdepodobne prídeme s návrhom na nejaký druh legislatívy. Teraz ne, vám nepoviem, či to bude smernica alebo nariadenie. TTIP. Veľa sa o tom diskutovalo s pani Malstremovou na jednom zo zasadaní komisie minulý mesiac. Do TTIPu sa dostávam nielen cez ochranu údajov, ale predovšetkým cez ochranu záujmu spotrebiteľov. Tie investičné spory, tam sa dohodlo, alebo zatiaľ to vyzerá tak, že sú dohodnuté štyri pravidlá, ochrana práva, regulovať tieto veci. Radšej to prečítam po anglicky. Ochrana práva regulovať, zriadovanie arbitrážnych tribunálov, vzťah medzi domácimi justičnými systémami a ISDS – a revízia rozhodnutí ISDS cez ten odvolací mechanizmus. Zostáva v platnosti to, že európske súdy sa budú zaoberať týmito spormi a arbitráž nebude jediné možné riešenie, to je samozrejme. Čo mi tam ešte ostalo? licencie. Áno, jedna lahodka. Šert ekonomii, pýtala sa Dita Charamzová. Je to veľká výzva pre nás, aby sme zvážili, či táto sféra bude vyžadovať určitú reguláciu. Na jednej strane je potrebná väčšia ochrana spotrebiteľa a a otázka je, že v tom site, kde je, v ktorom tom vzťahu je spotrebiteľ, ide o vzťahy, do ktorých spotrebitelia idú dobrovoľne, musia vedieť, že tam nie je žiadna špeciálna regulatorná ochrana a teda treba pritlačiť na to, aby boli informovaní, že ak využijú službu výmena bytu, tak si služba Uber, alebo neviem, ako to čítame, tak ide spotrebiteľ do určitého rizika a treba apelovať na jeho vlastnú zodpovednosť za vlastné konanie a upozorniť ho na tie rizika. To sú všetko nové spôsoby spotrebiteľského chovania, ktoré majú korene v tej digitálnej sfére. To spotrebiteľské správanie to je sféra, ktorú musíme vyhodnotiť aj z hľadiska budúceho vývoja. Trochu odskočím do inej sféry. Keď sa začali masívne využívať sociálne siete, tak sociológovia začali byť na poplách, že sme na začiatku éry, kedy sa uvoľňuje energia väčšiny pretože v tých sociálnych sieťach zrazu tá mlčiaca väčšina z minulosti začala byť počuť. A to sa prenáša aj do ekonomiky. Ľudia preberajú vládu svojich vecí do svojich rúk, vrátane toho, že idú do takých vecí, cez digitálne prepojenia. To znamená, že si takýmto spôsobom robia výmenu bytu alebo teda tie prenajmy bytov na prázdniny a podobne. A my sa tým spotrebiteľským správaním musíme viacej zaoberať, aké sú prognózy trendov a ak prídeme s nejakou reguláciou, tak ja tvrdím, že tá regulácia nesmie obmedzovať spontánne správanie eh, spotrebiteľov musí apelovať na väčšiu zodpovednosť a nesmie brzdiť rozvoj digitálnej ekonomiky, pretože toto je súčasť digitálnej ekonomiky. A tiež sú tu také otázky, či rešpektovanie pravidel a tak ďalej, ktoré očakávame od všetkých, ktorí sú registrovaní a ktorí podnikajú v týchto oblastiach. Toto všetko treba riešiť, ale skôr než prídeme s takýmto riešením, tak najprv poprosím, analizujme spolu, kde sme a kam spejeme. Pretože toto je nová trendová záležitosť. Thank you. Um, so my speakers list is... Ďakujem pekne, takže máme tu nasledných rečníkov. Pani Koraca Bild, potom pani Galpelc. Pelc, Šaldemóze, pani Šaldemóze, Lucy Anderson a potom ešte konik Rossi. A ešte niekto sa hlasí? Výborne, poznačili sme si. Ešte niekto? Nie. Výborne. Ána Maria, nech sa páči. Poprosím o stručnosť. Uh, your Ďakujem pekne. Váš príhovor pokryl mnohé témy a zodpovedal mnohé moje otázky. Som veľmi rada, že ste sa rozhodli lepšie informovať, pokiaľ ide o ochranu spotrebiteľov. Pokiaľ je o tému digitálneho jednotného trhu, to oznámenie, pokiaľ je elektronický obchod, ten sa rozvie veľmi rýchlo v rámci vnútroštátnych hraníc a je tu veľká, veľký problém dôvery v rámci zahraničného pôsobenia. Takže hovoríte o tom, že chcete modernizovať pravidlá a chcete zabezpečiť ochranu spotrebiteľov. Mňa zaujíma, čo konkrétne myslíte. Chcete otvoriť smernicu o právach spotrebiteľov? Chcete vytvoriť nejaké špecifické pravidlá, ktoré sú e, odlišné pre spotrebiteľov v online priestore? Chcete mať rozličné typy zmluv? Potom by to bol problém aj s sieťou neutralitou. No a neviem, či sme mali nejakým spôsobom uľahčovať elektronický obchod tým, že by sme vlastne prišli s nejakými osobitnými pravidlami v niektorých veciach. Neviem, či by to uľahčilo postavenie spotrebiteľov. Takže ja v každom prípade vítam to, že sa chcete zamerať na plnú transpozíciu a uplatňovanie smernice o právach spotrebiteľov. Takže nie je tam žiaľ plná harmonizácia, ako si mnohí želali. No a teraz druhá vec. Vítam aj to, že chcete aby sa zaoberať eh, zavádzajúcou reklamou, smernicou o tejto téme. To je pozitívne, ale je to tiež určitý prvok ochrany spotrebiteľov a chcem sa vás spýtať, máte v úmysle e, nejako sa zapodievať agresívnou reklamou voči zraniteľným spotrebiteľom, ako sú napríklad deti? No a tretia otázka sa týka roamingu. Ako iste viete, rada zaujala iné stanovisko ako parlament, pokiaľ ide o otázku, kedy by sa vlastne mali zrušiť roamingové poplatky a tak ďalej. Je tu diskusia o tejto téme, či to zrušíme, alebo či to nejako ohraničíme, či tam budú dostatočné platby, pokiaľ ide o e, úhradu infraštruktúry, či sú tam nejaké rizika, kde varovali spotrebiteľmi ktorých členských štátov, že by sa zvýšili ceny pre spotrebiteľov. Aký je váš názor, aký mal byť časový harmonogram? Som veľmi rada, že ste spomínali aj ďalšiu vec. Tu ide o ochranu údajov, nariadenie ochrane údajov. Opätovne je tu problém s radou, pokiaľ ide časový harmonogram, takže ako by mohli prebiehať rokovania, ako by sa to mohlo zrealizovať. Vy ste vraveli už o tom, že ste odhodlaná zabezpečiť lepšiu rovnováhu medzi ochranou súkromnej sféry a prístupom pre malé a stredné podniky na strane druhej. Takže ide o to, ako viac zohľadniť to, aby to obstalo do budúcnosti, nebránilo inováciám. To je veľká výzva. Posledná vec, nespomínali ste rodovú rovnosť, to je tiež súčasťou vášho portfólia. A ide o to, či teda majú nejaké osobitné pravidla pre ženy, pokiaľ napríklad podporu podnikania. Chcem sa spýtať, či plánujete niečo vykonať na európskej úrovni pokiaľ ide o to, akým spôsobom zlepšiť prístup žien k trhom práce a k podnikaniu, pre všetkým pokiaľ ide o sektor služieb, výky, to je všetko. No, ja som iba chcela dodať, že pokiaľ ide o rodovú rovnosť, e, ženy na tomto výbore e, s výrazne svojím počtom prevýšili mužov. A je to preto, lebo naša účasť je vyššia aj keď samozrejme muži, ktorí sa zúčastnia, sú tiež veľmi, ak, veľmi aktívni. Ďakujem pekne. Áno, musím byť e, spravodlivá a musím rovnako pristúpať obidvom pohľaviam. Ďakujem pekne za slovo. Pani predsednička, vítam vás. Pani komisárka, som veľmi rada, že ste prišli dnes medzi nás. Tieto témy sú pre mňa veľmi dôležité. Ja by som chcela nadviazať na to, o čom hovorila pani Tún, takže je tu problematiku jednotného trhu a potom aspekty týkajúce sa obchodu. Samozrejme vieme, že je tu teraz väčší výber, je tu čoraz viac poskytovateľov, sú tu mnohé výhody, ktoré z toho vyplývajú, ale sú tam samozrejme určité nevýhody, právna neistota, právne problémy, ochrana spotrebiteľov a tak ďalej. Takže to sú tie nevýhody. Ja sa chcem spýtať nasledovné. Či by ste nám mohli povedať, akých oblastiach by ste chceli pôsobiť, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa ochrany spotrebiteľov, ako chcete zvýšiť ochranu spotrebiteľov na digitálnych trhoch. Totiž to už sa o tom spomínal, e, niečo spomínalo v minulosti. Mne by zaujímalo, že aké oblasti vyšla konkrétne. Ďalšia otázka. Chcete spolupracovať s pánom Oettingerom, pokiaľ ide o túto novú legislatívu, to preto, aby vlastne tá nová legislatíva viac zohľadňovala aspekty spotrebiteľov. Takže mňa zaujíma, či zvolíte takýto prístup, alebo by ste chceli radšej ísť inou cestou, chcete mať nejaké neza, osobitnú legislatívnu iniciatívu, pokiaľ je presadzovanie aspektov spotrebiteľov. No a po Anna Marie Samozrejme by som mohla položiť ešte ďalšie otázky. Mňa by zaujímal váš názor, pokiaľ ide o následnú tému. Ochrana spotrebiteľov a príslušné články v legislatíve. Toto je veľmi dôležité z hľadiska informovania spotrebiteľov. Musí sa im to dostať, tieto informácie. Plánujete nejaké iniciatíve, ktoré by sa snažili zlepšiť situáciu. Ide o to, ako podporiť dôveru spotrebiteľov a zároveň by sme to mohli mať vyššiu mieru právnej istoty a možno nejaký orgán, ktorý by tieto otázky reguloval. sa. Ďakujem pekne, nech sa páči Krista Šaldemoze, ďakujem pekne za slovo, pani predsednička, prejdem do Dančiny. Ja vie si tak, eh, fru komisár, fordi at eh, de altid er så... Ďakujem, pani komisárka, za to, že ste vždy viedli e, dialog s týmto parlamentným výborom, ale aj mimo neho. Nehovorili sme ešte dnes o bezpečnosti výrobkov a možno to aj chápem. Vy ste relatívne novým členom komisie, ale hovorili ste o digitálnom programe a ja by som využila túto príležitosť, aby som sa vás spýtala, či jedným z riešení ktoré predstavuje výzva bezpečnosti výrobkov a tá otázka značky Made in možno časťou riešenia by bolo to digitálne riešenie. Mohli by ste nad tým pouvažovať teda nejaké e, digitálne označovanie? To by mohlo znížiť náklady pre firmy, keby sme mohli sklanovať etiketu na nejakom balíčku, aby sme overili, či tento výrobok poskytuje dostatok ochrany a tak ďalej. A ďalšia vec, hovorí sa o TTIP, ale v skutočnosti obchodná zmluva a krajiny pôvodu, to je všetko veľmi prepojené a potom dohoda SETA, ktorý, ktorá prináša ďalšie body súvisiace s krajinou pôvodov. Otázka je, zanalizovali ste dôsledky tejto otázky o, v časti ochrany výrobkov a bezpečnosti výrobkov? Lucy Anderson. Lucy Anderson, nech sa páči. Ďakujem pekne. Pani komisárka, chcem sa vás spýtať, pokiaľ ide o tému prístupu k spravodlivosti. Ináč vítam to, o čom ste hovorili, pokiaľ ide o kolektívne nápravné opatrenia a to, že sa snažíme dosiahnuť pokrok tejto oblasti. A akorát by som chcela povedať, že očividne sa nachádzame v situácii, kde prístup k spravodlivosti, v teórii je to garantované článkom 47 charty, a všetkým, pokiaľ je práva spotrebiteľov, o čo ide samozrejme aj nám, Máme tu odpoveď od vás z januára. Ďakujem pekne za to. Tam ste spomínali to, akým spôsobom chcete skúmať aj procedurálne aspekty toho, či vlastne sú chránené práva ľudí a aký je vlastne vzťah k rozsudkom súdneho dvora. Chcem sa spýtať, či máte nejaké bližšie informácie ohľadne časového harmonogramu, podobne ako predrečníci. Totiž to sa nás obracajú naši voliči, ktorí jednoducho majú problém presadiť základné práva spotrebiteľov Takže ide tu o riešenie sporov, elektronickú spravodlivosť, iniciatív v tejto oblasti, ktoré vítame. Chcem sa spýtať, či nejaká komplexná revízia ako doplnenie tej právnej štúdii, či si myslíte takáto revízia, pokiaľ je presadzovanie práve nevyhnutné na to, aby sme pochopili, aká je situácia. A teraz taká ďalšia vec. Pokiaľ ide o eh, hodnotiacu tabulku v oblasti spravodlivosti, dôležité v tom pokračovať. Niektoré členské štáty vrátane Spojeného kráľovstva neposkytli odpovede na otázníky, pokiaľ poskytnutie údajov, pokiaľ to tabulku. A chcem sa spýtať, či vlastne by ste sa chceli aj vyjadriť tejto téme. No a napokon ešte sa chcem spýtať, či poznáte tu Keep Me Posted kampaň, a toto nie je protidigitálna kampaň, tam ako ide o to, že pokiaľ je zrenteľných spotrebiteľov v rámci EÚ mali mať právo sa rozhodnúť, čím vlastne budú dostávať a naďalej dôležité informácie, tak bez papierovej kópii, ako aj digitálne, bolo by dobré, keby ste mohli toto podporiť. Ďakujem. Merci, madame la présidente, merci, madame... Ďakujem pani predsedničku aj pani komisárka, že ste tu dnes medzi nami veľmi rýchlo. Tri body. Poprvé, právo na predaj na online predaj. Veľa otázok sa vyvíja z toho návrhu komisie a mohli by ste odpovedať na rozsah, tej, rozsah tohto návrhu, či ide len um, transakcie online alebo iné. Môžeme pochybovať o legitimnosti rozdielných eh, práva ochrany tomto prípade a o aký návrh pôjde z toho 29. režimu, alebo chcete maximálnu harmonizáciu alebo minimálnu s rozdielnymi národnými režimami, ktoré pôjdu ďalej, než je súčasná národná ochrana spotrebiteľov a aké princípy sa budú aplikovať či to bude, e, ktoré, ktorá legislatíva sa bude e, platiť tam, kde je sídlo predajcu a tak ďalej a kultúrne výrobky. Prístup k kultúrnym výrobkom sa nie len v parlamente, aj komisia aktívne uvažuje o týchto veciach. Upozorňujem na to, že autorské práva a otázky cezhraničného prístupu sa netýkajú ani tak autorských práv ako licenčných práv, ako spomenul britský kolega ten kriket napríklad nie je kultúrny výrobok a teda otázka tých e, autorských práv a ten cezhraničný prístup e, by sa mal skôr riešiť skôr z ekonomického hľadiska, takže sú, pretože už sú možné paneurópske licencie a teda bolo by to lepšie štrukturovať tak, aby bol celoeurópsky prístup a teraz komisia keď máme nejaký obsah v nejakej krajine, ale otázka je, keď sa to presúva. Je tam aj otázka teritoriality. A posledná otázka, keď vidíme nárast spotreby, e, teda sprostredkovateľov na nete a tí, ktorí pôsobia pri tom predaji alebo prístupe kultúrnych produktov, uvažujete o znovu otvorení smernice e-commerce, kde by sa riešila otázka tých sprostredkovateľov, ani aby oni neoberali o príjmy autorov a umelcov. Pascal Achemont. Ja, vielen Dank. Ďakujem pekne. Pani predsednička, pani komisárka. V odpovede na prvú otázku ste povedali, že sa pokúsite veľmi jasne a jednoducho odpovedať a nevyhybať sa otázkam. Ja teda mám len jednu malú otázočku. Položil som ju už aj na iných miestach a v zásade nikdy som nedostal na ňu odpoveď. Keby som sa opýtal, či pre vás je ochrana spotrebiteľa dôležitá, určite poviete áno. Keby som sa opýtal, do akej miery chra- musíme chrániť ochranu spotrebiteľa v T-typ, tiež by ste podali áno, a keby som sa opýtal, že do akej miery musíme chrániť tie vysoké štandardy, ktoré máme v ochrane spotrebiteľa v EÚ v tejto dohode, tak tiež poviete áno, ako všetci, ktorí momentálne majú dočinenia s týmito rokovaniami typ Ale konštatujem, že v CETA pri označovaní pôvodu a takých máme v Európe 1400. Pri týchto označeniach pôvodu je chránených iba 140. CETA už je vyrokovaná, podpísaná a z 1400 e, označení pôvodu, ktoré v Európe máme, iba 145 je chránených. Prvá otázka, uvedomujete si to? Druhá otázka, ako to vysvetlíte? európskemu spotrebiteľovi, ktorého chcete chrániť. A tretia vec, ako zamedzíte tomu, aby sa to isté stalo, keď bude vyrokovaný TTIP. Ďakujem pekne. Thank you. I'm going to... Ďakujem. Ja tiež mám niekoľko krátkých otázok. Počuli ste eh, poslancov, ktorí sa veľmi jasne vyjadrili, že sme tu na to, aby sa nezabudol, eh, nezabudlo na spotrebiteľov a možno aj eh, ako vlastne mm, robiť ten jednotný trh, ako zabezpečiť, že to bude rovnaké pre všetkých, čas, všetkých vo všetkých členských štátoch. Čiže je dôležité, aby ten hlas spotrebiteľa znel Chceme zabezpečiť, aby spotrebitelia nemali nižšiu úroveň ochrany na jednotnom trhu, než e, ju poznajú z domáceho trhu, alebo teda na digitálnom trhu. E, nemajú mať nižšiu ochranu než e, na bežnom, klasickom, tradičnom trhu. Takže mohli by ste niečo k tomu povedať, či nebude rôzne zaobchádzanie s ochranou spotrebiteľa v digitálnom a v tradičnom svete a aby ste ubezpečili spotrebiteľov, že keď podpíšeme dohody o obchode, tak tiež nebude ich ochrana horšia, pretože je dôležitá tá dôvera spotrebiteľa. Po druhé, chceme zabezpečiť, aby komisia a organizácie, ktoré sa tým zaoberajú, počuli e, v prvom rade hlas spotrebiteľa, takže môžete zabezpečiť, aby mm, v internej reorganizácii komisie postal stále silný hlas spotrebiteľa. My vás v tomto podporíme. Podporte prosím aj nás, aby sme zabezpečili, že hlas nášho výboru e, bude vypočutý k tým návrhom, ktoré budú predkladané, aj keď pôjdu do iného výboru. Chceme e, sa na tom podielať, aby sa nás spotrebiteľa nezabudlo. Takže špecifické témy. Práva spotrebiteľa v digitálnom svete Určite uh, sú oblasti, kde sa spotrebiteľ nemajú nejaké práva a to treba vyriešiť, ale Uh, problém s návrhmi sil bol ten, že aj spotrebiteľské organizácie uh, neboli toho názoru, že to chráni spotrebiteľa. Čiže otvorenie tej smernice o práva spotrebiteľa môže mať určitý účinok, ale trvalo to dlhé roky, kým sa vôbec poprvýkrát dosiahla nejaká dohoda a myslím, že nemôžeme čakať. Takže navrhujete, aby sme aspoň zatiaľ mali nejakú modelovú zmluvu, aby sme sa snažili niečo rýchlejšie presadiť, kým budeme sa zamýšľať nad tým, či potrebujeme nejaké základné legislatívne riešenie, ale tá modelová zmluva môže mať aspoň ten eh, prínos, že to bude rýchlo. Čo sa týka T-typ, myslím, že ste hovorili o ISDS vo svojich štyroch bodoch, môžete transparentnosť eh, pre eh, verejnosť dať medzi priority, lebo ľudia chcú mať eh, informácie o tom, pokiaľ ide napríklad o, tie, o tú arbitraž investorov, vždy sa hovorí, že to je vždy za zatvorenými dverami, tajne. Musí to byť transparent, transparentné, aby to spotrebitelia vedeli. Ešte možno taká e, otázka. E, Eh, vždy nám ide o lepšiu legislatívu a chceme aj lepšiu implementáciu. Chceme, aby sa viac pozornosti hm, prikladalo implementácii. Boli by ste ochotná vrátiť sa sem, možno s nejakými expertami z eh, komisie, aby ste prezentovali, ako sa implementujú niektoré tieto veci, napríklad ako ODR, predtým, než to bude finalizované. Možno by sa k tomu mohol vyjadriť výbor. Hm, niektoré veci, o ktorých sme tu hovorili, spotrebiteľské pohľadávky, mm, bagatelové pohľadávky, možno by ste mohli svojich expertov teda vyslať z komisie, ktorí by s nami viedli takýto dialog. Ďakujem pekne. Oh, no, máte asi 10 minút, trošku meškáme. Ďakujem pekne. Budem reagovať na to, čo hovorila pani Ford. V našej spotrebiteľskej politike myslíme na, a máme na mysli e, dôveru a legitimné očakávanie. Vo všetkom, čo budeme robiť, sa musíme snažiť o to, aby sa prinášali aby sme pritlačili na tom legislatívnom výkone a ide o to, aby sme to urobili hlavne a slubujem, že môžeme priebežne na technickej úrovni diskutovať a informovať o tom, ako sa darí ale pri novej legislatíve by sme mali sledovať hlavne to, aké sú zvyklosti, očakávania Inšpiráciou môžu byť medzinárodné obchodné organizácie, ktoré z času na čas zafixujú do nejakých modelových pravidel niečo, čo sa na trhu odohráva. Teda rada by som prišla s takými návrhmi novej legislatívy, ktoré budú kopírovať prax a nebudú brzdiť ekonomický rozvoj práve v tom digitálnom svete, ale to som už hovorila predtým. Mainstreaming alebo presadzovanie politiky o ochrany spotrebiteľa do všetkých politík. Urobili sme v mojom kabinete také opatrenia, aby tam boli konkrétni ľudia zodpovední za to, čo používame ako termín mainstreaming, oni kladú istým spôsobom hlavu na klad, teda aby e, oni obhajovali alebo sa snažili obhajovanie práv spotrebiteľov a v takom jednoduchom organizačnom opatrení, ktoré sa zaviedlo a aj funguje. A preto sme aj tak rýchlo zareagovali na ten návrh kolegu Ševčoviča tej energetickej únie. a či chceme zasiahnuť do smernice na ochranu spotrebiteľa. Máme preskúmať základnú legislatívu na základe toho, ako bude fungovať a to máme robiť v budúcom roku. A jedna z možností je, že ten princíp online nákupu pôjde touto cestou. Zatiaľ v legislatíve ako základné pravidlá a povinné princípy, tak tam máme všetko, pokiaľ ide o predzmluvné informácie a informácie o živote zmluvy, ale chýba oblasť reklamácií a to, čo sa v angličtine volá remedies – A buď to urobíme, vyriešime špeciálnym návrhom, ktorý bude spadať práve do tohto balíčka jednotného digitálneho trhu a priorit. Alebo urobíme v to v roku 2016 pri prehodnotení legislatívy, teda doplnením toho, čo chýba. Kolegovia ma varovali, a budem tu veľmi otvorená, že ak do toho siahneme a ak otvoríme tak to bude dlho trvať, ako hovorila pani Koraca Bild, že dlho bude trvať, kým sa dopracujeme k nejakému finálnemu formátu a kým, budete, kým budeme mať finálnu legislatívu. Samozrejme, to je riziko, ktoré to prináša, keď otvoríme túto legislatívu. Ak pôjdeme cestou toho tej revízie alebo prehodnotenia alebo novely legislatívy. Je tu riešenie, ktoré je na dobrovoľnej báze, teda zostaviť to, čo nazývame modelový kontrakt, ktorý bude mať v sebe tie základné princípy ochrany spotrebiteľa a poskytneme to online obchodníkom, aby to využívali a aby to použili ako určitú značku, ktorá bude prinášať právnu istotu, teda akúsi dobrovoľnú certifikáciu, ktorá by priniesla spotrebiteľom istotu, teda ak kupujem od tohto obchodníka, tak sa môžem spoláhnuť, že táto séria základných pravidel tu bude platiť. Toto je nelegislatívne riešenie, bude vyžadovať veľmi silnú komunikáciu s celou obchodnou sférou, ale podľa mňa to musíme urobiť. Ak sa začne rysovať, že to legislatívne riešenie bude, sa bude realizovať alebo bude dlho trvať, toto je náš plán, aby sme preklenuli určitú dobu. Je to experiment, uvidíme, ale ja sa spolieham že obchodníci na to zareagujú, aj pre nich to bude konkurenčná výhoda, že im to prinesie tú právnu istotu aj spotrebiteľom na celom európskom trhu, nielen v jednotlivých členských štátoch. Čo nám tu ešte ostalo? V rámci toho času, čo mám. Gender, no to by bolo jednoduché Nekalá reklama dopad na spotrebiteľa, zraniteľní spotrebitelia, hlavne deti. Dokončujeme práve štúdiu o tom, akú špeciálnu ochranu si zaslúžia jednotlivé zraniteľné skupiny spotrebiteľov. To by malo byť hotové v apríli. A z toho potom mm, vyvodíme závery aké to budú opatrenia, zrejme to bude a zvýšenie informovanosti, asi nie legislatíva, ale pri tej nekalej reklamy sa samozrejme uvažuje o legislatívnom riešení roaming a pokiaľ možno žiadne poplatky a to, čo sú najskôr, to je stručná odpoveď, ochrana údajov. Verím, že sa nám tento rok podarí toto nariadenie prijať. V piatok bolo rokovanie rady. Išlo to dobrým smerom na reformu ochrany údajov. Čakáme nielen v oblasti ochrany spotrebiteľa. Je to súčasť celého toho balíka, ktorá sa týka tej dôvery ľudí v online nákup, ale čakáme to aj v súvislosti s TTIPom a celej oblasti bezpečnosti v Európe. A aj tam mám nejaké úlohy. K ženám konštatujem s potešením, že ženy v Európe sa veľmi dobre chopili príležitosti a šanci pre online obchodovanie. Z Českej republiky túto krajinu najlepšie poznám. Hlásim, že po, krízi, po kríze 80 nových drobných podnikateľov, ktorí prišli s inovatívnymi nápadmi a začali podnikať, tak to boli ženy čo dodať. Kríza je šanca a možno ženy to chápu možno o niečo viacej ako muži. Zostalo niečo kľúčové nezodpovedané? Ešte typ. Čo najvyššie štandardy konkrétne a presne vám neviem odpovedať, ale určite sa ešte k tej otázke vrátim a ja som politička, ktorá vám na to neodpovie ale nie preto, že by som nechcela, ale skôr preto, že sa na to musím na to pozrieť, pretože vy ste operovali s konkrétnymi číslami, na ktoré ja teraz nedokážem zareagovať a transparentnosť rokovania a tak ďalej. Samozrejme, toho sme si veľmi vedomí. Viesť rokovania o TTIP-u, eh, v čiernej skrinke a bez informovanosti to je politika, ktorá nepomáha celému procesu. Vieme, že už teraz je okolo TTIPu veľa protestov a mytov a tie môžeme vyvrátiť jedine vtedy, keď budeme otvorene a priebežne informovať. Tak ja samozrejme budem v TTIP svoj program kontrolovať. Ja nie som v tom eh, rokovacom týme, ale budem prizývaná na rokovania, keď sa to bude eh, týkať ochrany spotrebiteľov. Teritori teritorialita, autorské práva a to, čo povedala pani Rozie. Je to síce pod digitálnym jednotným trhom autorské práva, ochrana spotrebiteľa a dodávanie balíkov. To sú tri veľké témy, ktoré sa týkajú online nákupu. Ale autorská práva nie sú v mojej agende. A teda na to vám tiež nedokážem presne odpovedať. Nerada odpo- skončím so svojimi odpovediami, keď skonštatujem, že niečo neviem, ale v každom prípade ďakujem za pozornosť, ústretovosť a teším sa samozrejme na ďalšiu spoluprácu a tiež ďakujem za inšpiráciu pre budúcu mm, prácu. Ďakujem. Takže ďalší bod programu je výmena názorov e, o správe Pascala Duranda, Európsky fond pre strategické investície. Pascal, e, chcete sa ujať slova? Nech sa páči. Ďakujem pekne, Vicky, e, za slovo. Takže je to výmena názorov, ako hovorí program. Ja si teda skôr vypočujem názory, nebudem tu prezentovať svoje stanovisko. Mali sme už e, teda určitú výmenu s tieňovými spravodajcami, pokiaľ ide o tento Európsky strategický fond. A mm, dá sa povedať, že globálne pozície máme dosť podobné a mali by sme sa teda dopracovať k dohode, taká je aspoň moja vôľa. Uh, Dúfam, že sa dopracujeme k čo najkonsenzuálnejšej dohode. Takže ešte dvomi, tromi slovami tá filozofia. Myslím, že to všetci zdieľame. Uvedomujeme si, že v Európe je potreba investovať, ale tie investície nemôžu byť len kdekoľvek, akokoľvek. Treba maximum tých fondov zachovať v rámci Horizontu 2020 na strategický fond, musí byť koherentný s cieľami únie, s cieľmi únie a s existujúcim aký, myslím, že na tom sa zhodneme. Takže v rámci článku 1.1 ja som chcel spomenúť tie mikropodniky, e, teda popri malých a stredných podnikoch, Chceme samozrejme dosiahnuť pridanú hodnotu sociálnu, ekonomickú, environmentálnu, dlhodobú a malé a stredné podniky. To je menej než uh, eh, 1500 zamestnancov na začiatku to bolo 3000 zamestnancov, teraz sme sa dopracovali k 1500. Prečo? Aby tam nebola teda nejednoznačnosť na jednej strane. Nie je to preto, že Mm, tá, e, tie ostatné podniky sa nebudú môcť uchádzať, budú sa môcť uchádzať vo všeobecnosti, to je popísané v článku 5.2, ale článok 5.1 je zamerané na malé e, podniky a tých 1500 podni- e, zamestnancov, to je definícia, ktorá je v jednom z tých úsmení EÚ pre štátnu pomoc, ktorá má podporiť investície do kapitálových, teda má podporiť kapitálové investície, čiže toto je zdôvodnenie, prečo je tam tých 1500, eh, aby sme zostali v rámci usmenení únie. A čo sa týka ostatného článku 5.2, dosiahnutie jednotného trhu, samozrejme, digitálny jednotný trh, tam nie sú žiadne problémy s tým, potom eh, verejné služby, teda projekty musia umožniť eh, to vývoj služieb, má tam byť samozrejme trvalý rozvoj, Vybrané projekty musia, byť, musia predložiť dopadovú štúdiu sociálnu, ekonomickú a environmentálnu a musia mať pozitívny dopad na zamestnanosť a musia zapojiť lokálne územie a komunitu, čo sa mi zdá tiež veľmi dôležité. Samozrejme je tam to pripomenutie, že orgány musia rešpektovať nové sociálne a environmentálne kritéria, pokiaľ budú teda udelovať eh, verejné zákazky. Takže to je veľmi dôležité a ja som sa to čo najrýchlejšie pokusil zosumarizovať eh, vzhľadom na možno určité meškanie, ktoré už máme. No a teda lehoty zajtra Máme nové stretnutie tieňových spravodajcov. O jednej budeme diskutovať o kompromisoch a hlasovať budeme na budúci útorok. Je to teda dosť naliehavé. No a dúfam, že to dokážeme rýchlo signalizovať tie kompromisy. Eva Pánova. Eva Pánova. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcem poďakovať spravodajcovi v mene pána Štefaneca, tieňového spravodajcu. Chceme privítať návrh komisie k nariadeniu, ktoré má podporiť investície a zvýšiť prístup k financovaniu pre eh, podniky. Pán Štefanec víta zameranie na malé a stredné podniky, pretože zohrávajú kľúčovú úlohu v európskej ekonomike a sú jedným z hlavných mm, zdrojov nových pracovných príležitostí a preto by mali byť hlavným príjemcom podpory poskytovanej v rámci tohto návrhu. Takisto navrhuje doplnenie článku 5.2, ako ste spomenuli, um, aby tam bol zapojený aj vnútorný trh, jeho rozvoj, digitálny trh, infraštruktúra. No a v tejto súvislosti EPP um, by ocenila odkaz na rozvoj jednotného trhu EÚ, keďže to je rámcová podmienka pre dosiahnutie cieľov tohto nariadenia a pre posilnenie priemyselného výkonu EU. Takisto odkaz na digitálny jednotný trh a digitálnu infraštruktúru, to je veľmi dôležité, keďže to pomáha prepojeniu digitálneho jednotného trhu. Môžeme potom vytvoriť e, dodatočný rast, inovácie, kvalitnejšie pracovné miesta, najmä pre novú mladú generáciu. Um, rozvoj digitálnej infraštruktúry je dôležitou technickou podmienkou, pokiaľ ide o vedomostnú inkluzívnu spoločnosť. Zároveň je dôležité vyzdvihnúť niektoré oblasti jednotného trhu, kde je najväčší potenciál rastu a zamestnanosti a bude tiež vhodné umožniť určitú flexibilitu, aby schopné projekty v iných oblastiach ehm, sa tiež mohli uchádzať o financovanie, ak sú v súlade s politikami EÚ. Podľa mňa je dôležité zabezpečiť doplnkovosť s ďalšími nástrojmi, ale aj to, aby tu bol vyvážený dopad investícií v celej EÚ a aby sa ne podkopovali kohezné ciele EÚ. Ďalej, myslím, že musíme uznať aj tú skutočnosť, že nedostatok rozvoja finančných trhov v niektorých členských štátoch ohrozuje dosiahnutie všeobecného cieľa nariadenia a preto je naozaj nesmierne dôležité, aby veľmi kvalitná technická podpora bola poskytovaná v teréne vrátane decentralizácie Naša skupina víta pozmeňovacie návrhy na posilnenie jednotného trhu, na malé a stredné podniky, inováciu, konkurencieschopnosť. Je tam niekoľko dobrých návrhov, ktoré ostatné skupiny predložili, my ich podporíme. Avšak nemôžeme podporiť návrh, ktorý komplikuje rozhodovací proces v riadicích orgánoch, alebo je to, je to spolitizované, takže to je pozmeňovací 58 a 27. A takisto nemôžeme podporiť vypustenie článku 18 a 19 a pokiaľ nebude jasná indikácia alternatívnych zdrojov financovania, budeme musieť musíme mať na pamäti, že investori potrebujú predvídateľnosť, pretože inak nedosiahneme ciele tohto investičného plánu, aby sme zmobilizovali súkromné investície. Takže to sú tie hlavné body, ktoré spravodajca, teda tieňový spravodajca chcel uh, predniesť. Ďakujem. Sergio Coferati. Sergio Coferati. Grazie, presidente. Ďakujem, pani predsedníčka nahrádzam kolegu Davantio, ktorý je na ceste do Panamy. Možno aj v Paname. Majú problémy so spotrebiteľmi. Potom vás budeme informovať. Ja by som len potvrdil orientovanie socialistov. My sme o tom veľa hovorili, o tomto výnimočnom investičnom programe, pretože budúcnosť Európy bude pozitívna jedine vtedy, keď hospodárstvo všetkých krajín, ako aj ekonomika celku, budú znovu rásť v, počas týchto dlhých a po týchto dlhých rokoch krízy. Urobilo sa obrovské úsilie pri hľadaní zdrojov a hlavne pri hľadaní toho, aké investície treba robiť a kam. Tento fond musí byť fond, ktorý musí pomôcť, aby sme nestratili financie. Je to príležitosťou pre e, veľké e, oblasti a pre teritória a má to zlepšiť kvalitu života milióny ľudí. Musíme sa poponáhľať a musíme sa čo najskôr vynasnažiť o takú štruktúru fondu, ktorá bude dostatočne flexibilná a aby nebola nejakým spôsobom skosnatená v byrokracii a hľadať také e, riešenia, ktoré umožnia maximálne využitie. Ale veľmi pozorne tiež sa musíme pozrieť na regióny, ktoré najviac trpeli hospodárskou krízou. Veľmi ľahko sa dajú identifikovať to by sa malo chápať ako priorita. A nemôžeme sa na celú Európu pozerať, ako keby celá Európa bola rovnaká. Existujú veľké rozdiely medzi jednotlivými oblastiami. A tiež bude potrebné vybrať sektory, ktoré majú najväčší potenciál. Hlavne tie, ktoré majú najvyšší inovatívny obsah. A to bude stimulujúce nielen pre okamžité dôsledky alebo prínosy pri tvorbe pracovných miest a bohatstva, ale aby sa aj zvyšila miera inovácií, aby tá produktívna sieť v Európe bola znovu na celosvetovej úrovni konkurencieschopnejšia. To je pre nás podstata diskusie, ktorú sme viedli aj so spravodajcom a ďakujeme za spoluprácu na schôdzi tieňových budúcich dňoch znovu zdôrazníme to, že treba e, zdôrazniť ten, tú problém, ten problém limitu 3000 zamestnancov. U nás tu nejde vôbec o nejaké ideologické dôvody, ale mali by sme ísť cestou najväčšej účinnosti, pretože prioritou v produktívnom systéme či už ide o výrobky alebo služby, tak nesmieme, to sú predovšetkým MSP. Či je to tisíc alebo tri tisíc, to nie sú limity pre veľké firmy, ale to sú uh, limity, ktoré majú vplyv na tú produktívnu sieť situ. Takže musíme uh, k tomu pristupovať tak, aby uh, E, všetky európske regióny boli čo najhomogénejšie, aby niektorí neboli vylúčení, alebo aby zásah v určitom území nebol vylúčený len kvôli niektorému nejakému byrokratickému kritériu. Ďalšie dôležité veci pre nás, pre našu politickú skupinu SND, to sa tu už niektoré spomenuli, presné stanovenie sektorov s najväčšou mierou inovácie, ktoré môžu generovať a prinášať pozitívne dopady na celý systém a samozrejme veľmi pozorne treba sledovať aj vzťah e, súkromné a verejné, teda PPP projekty, tieto vzťahy sú veľmi dôležité. E, ak sme schopní, aj tie verejné investície, ak sú schopné pritiahnuť tie investície súkromné. Myšlienka že súkromná investícia môže narastať len tak, tak ako to prednáša komisia. Ja si myslím, že je to trošku prehnaný názor. Verejný sektor je schopný konkrétne E, svojim pôsobením priťahovať potom alebo vplývať na súkromný sektor. A potrebujeme, aby ten dopad čo, bol čo najpozitívnejší. Znovu ďakujem spravodajcovi za jeho prácu, za jeho ochotu spolupracovať a za otvorenosť e, v prípade našich návrhov a že sa chce rýchlo pri prepracovať k takému riešeniu, ktoré bude ktoré budeme môcť zdieľať my všetci. Ďakujem. Thank you. Ďakujem pekne. Ja som tieňovou za EKR. Chcem poďakovať spravodajcovi za to, že tá správa je dobre zacielená, že mm, výbor IMKO sa vyjadril k tejto správe. Je to citlivá vec, pokiaľ ide o pravomoci výboru. A napríklad je veľmi zrejme, že výbor pre dopravu má právomoc, ak sa tam konkrétne spomína slovo transpo, do, doprava, a takisto výbor pre kultúru bude mať bude príslušný, keď sa tam bude spomínať slovo kultúra, podobne to bude v prípade priemyslu a tak ďalej, ale otázky pravomoci jednotného trhu a vnútorného trhu a spotrebiteľa, tie sú také všeobjímajúce. A tie právomoci, ktoré sme dostali, sa vzťahujú najmä na článok 5.2 a potom aj do článku 1, 2 by sa dali zohľadniť, e, pokiaľ sa budú stanovať ambície článku, pardon, fondu a potom ďalšie články, kde nie sme príslušní a hoci ľudia predložili pozmeňovacie návrhy, e, samozrejme s dobrým zámerom, s dobrými úmyslami, to môže podkopať e, naše všeobecné vyjadrenie. Chcem poďakovať e, spravodajcovi za to, že jasne uvedol vo svojom prvom pozorňovacom návrhu, že tento fond sám musí dodržiavať pravidla EÚ o jednotnom trhu. E, takže naozaj nám ide o to, aby ten jednotný trh dal všetkým rovnaké podmienky a preto musia byť jasne premyslené všetky výnimky. A ďakujeme, že ste to vo svojich pozmeňovacích návrhoch vyjasnili. No a samozrejme peniaze musia byť alokované nediskriminačne, pretože inak by to mohlo vlastne tento nástroj uh, oslabiť No a keď sa pozeráme na to, že odkiaľ pochádzajú peniaze z rozpočtu EÚ, treba zabezpečiť, aby sme porovnávali rovnaké s rovnakým, aby sa neberali peniaze z tých častí rozpočtu EÚ, ktoré by nikdy nemali takéto investície s podobnou e, vlastne s podobným komponentom a tento e, fond bude mať e, práve takéto investície, ktoré sú, ako ja hovorím, blízko trhu, pretože e, práve tam budú vlastne tie, tie doplnkové prostriedky. Takže toto je dočasné riešenie, ktoré funguje. Pretože má to byť fond pre strategické investície, aby to pomohlo rozbehnúť investície v Európe. Zatiaľ zaostávajú počas krízy. No a preto ako skupina chceme zabezpečiť, EKR chce zabezpečiť, aby to nepodkopávalo viacročný finančný ramec samotný, musí to ísť ruka v ruke s ďalšími reformami, aby sa povzbudili investície a rast a najmä investície v súkromnom sektore, a riadenie verejných e, zdrojov na dosiahnutie rastu a preto je dôležité, aby tento fond mm, neskresloval pri výbere projektov, ale aby sa projekty vyberali nezávislým spôsobom, aby e, ich vyberali experti, pretože politizácia tohto fondu e, vlastne hrozí tým, že to odradí tých investorov, ktorých chceme získať na to doplnkové financovanie. Takže musia byť naozaj projekty zvolené na základe zásluh. No a na projekty, ktoré nezískajú takéto, e, ne, neprejdú týmto testom ekonomické života schopnosti, na to sú iné fondy. Investori musia mať dôveru a aby ju získali, musia vedieť, že investícia samotná je dôveryhodná. A niektoré z tých pozmeňovacích návrhov, ktoré tu, predne, e, ktoré tu dali poslanci k tejto správe, ale aj inde, naznačujú, že veľmi málo peňazí by malo ísť z vlastného rozpočtu EÚ a teda je tu riziko, že fond samotný bude nedostatočne financovaný, čím sa podkopáva e, dôveryhodnosť e, celého toho nástroja a preto si nemyslím, že toto je ten smer, ktorým sa treba uberať. Ak má tento fond fungovať, treba pochopiť, že tie peniaze musia prísť aj z časti vlastného rozpočtu EÚ. Pozmeňovacie návrhy, ktoré som ja navrhla, e, navrhujú trošku iný prístup, teda tie peniaze musia ísť napríklad z rozpočtu na výskum, tak by to nemalo byť zo základného, základnej vedy, ale možno potenciálne z oblasti vedy a výskumu, kde už sú verejno-súkromné partnerstva PPP napríklad. No a teda, aby sme sa pokúsili toto premostiť, jednoznačne chceme, aby viac peňazí išlo do vedy a výskumu, viac peňazí má ísť do infraštruktúry, viac peňazí musí ísť na štruktúry digitálnej, digitálneho trhu, na túto infraštruktúru, takže dúfame, že ten, tento fond bude mať ten pákový efekt. A treba porovnovať rovnaké s rovnakým, takže vám ďakujem za prácu a poprosila by som, aby sme sa naozaj sústredili v tých pozmeňovacích návrhoch, ktoré príjmeme. Mm, samozrejme, nie sú tam nejaké že zlé pozmeňovacie návrhy, ale možno by trošku oslabili ten odkaz, ktorý chceme ako výbor vyslať. Tony G. Vicky. Eh. Ďakujem Vicky, ďakujem spravodajkyni, spravodajcovi. Musíme teda zabezpečiť čerstvý kapitál. Toto je kľúčové. Vidíme tam veľa peňazí, vidíme tam skutočne vysokú, vysoký pakový efekt, to je dobré, ale súkromné investície neprídu len preto, že tam bude nejaká taká, nejaký takýto pakový efekt. Oni chcú štruktúralne reformy, takže môžeme motivovať členské štáty, aby implementovali štruktúralne reformy, alebo aby aspoň dali, dáme výhodu tým členským štátom, ktoré už sa k tomu zaviazali, ktoré už sa pustili do implementácie viaceré členské štáty už sa uberajú týmto smerom a oni by mali dostať podľa mňa prioritu na tieto investície. Nie, nemá zmysel naháňať, e, respektíve investovať dobre peniaze za zlými, to všetci vieme. A mali by sme teda podporovať členské štáty, ktoré sú pokrokové. Čím väčší dôraz budeme klásť na štruktúrálne reformy, o to viac súkromných prostriedkov získame, čiže je to taká situácia, ktorej môžeme všetci získať. Ja som sa v návrhoch, teda pozmeňovacích návrhoch sú, skúsil sústrediť na naše pravomoci. Väčšinou sa zameriavam na jednotku a peťku v tomto návrhu. A je veľmi dôležité zaručiť nezávislosť rozhodovacieho procesu, nezávislý investičný výbor a riadiaci nejaký orgán bude dôležitý, musí to byť transparentné. Ak máme dosiahnuť cieľ získania súkromných investícií, ak chceme, aby ten fond mal nejakú, nejaký pakový efekt, tak potrebujeme skutočne nejaký dobrý riadiaci výbor a musia to byť investície, ktorým trh uverí. Teda musia tam byť aj investori, ktorí budú vedieť Európe pomôcť, a potom môže ten fond fungovať, ak týchto získame. No a ja som svoje pozmeňovacie návrhy k článku 1 sformoval tak, aby EP a Rada ako spoluzákonodarcovia posúdili stranu dohody Komisia EIB predtým, než tá dohoda vstúpi do platnosti. Tento fond by mal byť doplnkom existujúcich programov EÚ, projektové financov, projekty financované týmto e, fondom by mali byť spojené s väčším vysk, vysk, rizikom. Čiže tuto e, treba tiež sa zamyslieť nad tým, ako to vyššie riziko bude vnímané. Vyššie riziko neznamená vždy aj vyšší výnos, mm, ale možno oni očakávajú s vyšším rizikom nejakých 10% a viac. A my musíme mať na pamäti, že súkromný kapitál bude chcieť o mnoho väčšie výnosy a fond by mal financovať aj synchronizáciu energetických systémov. Integrovaný trh s energetikou je jednou z najdôležitejších priorit EÚ a malo by to byť zahrnuté v pôsobnosti. Takže ak im chceme dať viac dynamiky, lepšie smerovanie, môže totiž pomôcť, pretože je tam veľa úspor a efektivity, ak dokážeme synchronizovať energetický trh, digitálna ekonomika, digitálny trh, e-governance. To sú všetko dobré investície, ktoré môžu byť veľmi zmysluplné. Takže toľko moje hlavné pripomienky a veľmi rád budem so spravodajcom a tieňovými spravodajcami ďalej diskutovať. Nech sa páči, Denis de Jong. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Som ďačný za to, čo ste práve skonštatovali. Ide o také isté usmernenie, aby sme boli koncentrovanejší. No a pokiaľ moje pozmeňujúce návrhy, chcel by som povedať, že ja som sa nesnažil vyvolať nejakú zásadnú diskusiu o tom, či to je teda dobrý nástroj podľa môjho názoru je možno také zvláštne, zvláštne keď povedia, povie komisia, že členské štáty toto nemôžete vykonať a, že, a potom ide o to, či sa vlastne uplatňujú naďalej tie pravidlá, úsporné opatrení, ako je to s deficitmi a tak ďalej. Takže tu ide o to, ako môžete si započítať vaše vnútroštátne investície z hľadiska výpočtu deficitu Dobre, ale vypracujem tomu nový pozmeňujúci návrh a to z toho dôvodu, že skutočne sa musíme zamerať, sústrediť. No a potom je tu vec, ktorú som tu nespomenul a bude to dôležité z hľadiska výboru pre kontrolu rozpočtu. Totižto práve sme dostali veľmi kritickú správu z výboru dvor auditorov. Tu ide o súkromné rizika s verejnými prostriedkami, kde vlastne tie výnosy pôjdu do súkromného sektoru. Ak tam nastane opak, teda strata, tak musíme to my znášať ako daňoví poplatníci. To je vlastne taká v zásade stará vec v rámci tohto mechanizmu. A ja som nepredložil k tomu pozmeňovací návrh, iba som chcel zdôrazniť, že tom stanovisku niektoré veci nemôžeme zohľadniť, ale sú stále platné. Takže ja sa tu chcem zamerať na jednu vec. Som vďačný, aký postoj zvolil Európsky parlament, pokiaľ ide o malé a stredné podniky. Totižto oni by mali vlastne v prvej miere mať e, možnosť využiť tento plán. Už sa to vyjadrilo veľakrát, my sme vykonali veľa pre malé a stredné podniky. Ďalšia vec sa týka transparentnosti a je to dôležité z hľadiska aj ALDE, týka sa to EIB. Je skutočne dôležité trvať na transparentnosti, je to v našom záujme dostať hm, dostatočnú hodnotu za tie vstupy. Tu ide o to, že chceme mať dobrý náhľad do celého procesu. Pokiaľ ide o EIB, prebieha to cel na pracovných výboroch a myslím si, že musíme sa tu lepšie zamerať. No a na záver, áno, bol som znepokojený, pokiaľ ide o tú skutočnosť, že pr- práve pokiaľ ide inovačné fondy, tak e, tu je dôležité zabezpečiť e, investície. To, investície, inovácie sú relevantné z hľadiska jednotného trhu. A myslím si, že je dôležité to nejako zosúľadiť. Ak to tak nebude, nebudem mať inovácie. Ďakujem. Would anybody else like to speak? Chcem sa spýtať, či ešte niekto by sa chcel vyjadriť. Nech sa páči. Pani Kalas. Thank you. Um, I would, I would like to support what, uh, what... Ďakujem pekne. Ja chcem podporiť to, o čom hovoril kolega. Pokiaľ ide o FC, keď sa príjme tá správna legislatíva má podľa mňa značný potenciál prilákať súkromné investície. Myslím si, že mnohé projekty sú spojené s dlhodobými rizikami, majú problém prilákať investície, ale sú životaschopné. Napríklad širokopásmové pripojenie. To je istým príkladom v tejto oblasti. No a potom je tu ešte Ďalšia vec, ako zabezpečiť pákový efekt v rámci financovania. No a pokiaľ ide o otázku riadiaceho výboru, steering committee, je tu už zabezpečiť primerané pravidlá týkajúce sa transparentnosti konfliktu záujmu a zodpovednosti v rámci rozhodovania, pokiaľ ide o riadiaci výbor a investičný výbor. Myslím si, že to je skutočne zásadné z hľadiska E, to, aby, toho, aby dôverovali tomu investori. No a potom samozrejme ide tu o to, že pokiaľ ide o financovanie pre inovatívne podniky, to je veľmi dôležité. A to je samozrejme dôležité aj z e, hľadiska jednotlivých fáz rozvoja jednotlivých podnikov. Vyžaduje to určitú zmenu mentality, ako definujeme úspešnosť, ako pristupujeme k riziku, o tom sa už vlastne hovorilo. Ide o to, ide o to, aby sme umožnili aj zlyhať a potom opätovne to skúsiť. No a možno to nie je tak zohľadne v tejto správe, ale to je také niečo všeobecné, čo musíme uplatňovať. I know that the commission has been Viem, že komisia vám pozorne počúvala. Chceli by ste zareagovať na minútku, predtým ako dáme slovo ešte spravodajcovi. Yes, uh, thank you, Madam Chair. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Našťastie viaceré z bodov, ktoré som chcel predniesť, predniesli zástupcov jednotlivých politických skupín. Ďakujem pekne spravodajcovi a tieňovým spravodajcom, ako aj ďalším, za to, že ste to vyjadrili. My sme pozorne počúvali a zaznamenali sme určitú rozdielnosť názorov, pokiaľ jednotlivé politické skupiny. Tie body, ktoré sú pre nás dôležité, dovolte, aby som stručenými prešiel a snažil sa ich tak zapracovať a vysvetliť, prečo ich považujeme za dôležité. Takže samozrejme sme veľmi vďační za to, že je tu to vnímanie toho, aké je to urgentné, a to zdôrazňovalo SAD, teda je to všeobecne rozšírené toto vnímanie, to veľmi naliehavé, zdieľame túto analýzu, je tu veľká nevyhnutnosť investícií, potrebujeme pracovné miesta v EÚ vo všeobecnosti a musíme niečo vykonať rýchlo, musíme niečo vykonať Eh, niečo zásadné z hľadiska objemu. A to je práve ten dôvod, prečo táto investičná iniciatíva, tento fond EFSI a tento legislatívny návrh, ktorý sme predložili, má jeden zásadný cieľ, pokiaľ ide o zabezpečenie toho objemu nových investícií v najbližších 5 rokoch. A ide o to, ako pomôcť vytvoriť pracovné miesta, ktoré budú prepojené s týmito investíciami a je dôležité to vykonať čo najskôr, totižto každý rok, kedy sme mohli vytvoriť pracovné miesta a to nevykonáme, znamená to zlyhanie z našej strany. No a samozrejme sme toho názoru, že čokoľvek, čo veľmi dlho pretrvá z hľadiska samotného legislatívneho procesu a všetko, čo je veľmi dlhotrvajúce z hľadiska implementácie, Hm, tak tomu by sme mali predchádzať v rámci FC. To teda znamená, že my sme navrhli veľmi taký, taký štíhly, zoštílený proces. Chceme tu mať jednoduchú štruktúru rozhodovania v rámci tej iniciatívy a je pre nás veľmi dôležité, aby... Áno, áno, dobre, dobre, pokúsim sa to rýchlo zhrnúť. Takže má to byť rýchle a flexibilné, aby sme mohli maximálne mobilizovať súkromné zdroje, ako aj investície z EIB. Takže chceli by sme predchádzať nejakým náročným procesom, pokiaľ ide o implementáciu tejto smernice. Takže ide tu o to, že musíme tu implementovať tieto pravidlá z hľadiska politík EÚ a z hľadiska doplnkovosti, totižto Ide o to, že licencová činnosť a potom výber projektov. Musí to byť rýchle, efektívne. A ešte posledná veľmi stručná pripomienka týkajúca sa toho, že totižto sa toto viacejkrát objavila otázka, odkiaľ majú pochádzať peniaze. My samozrejme chápeme tú logiku pokiaľ ide o krátenie programov, ktoré sú vzdialené od trhov a v tom finančnom vyhlásení, ktoré sme pripojili k tým návrhom, tam vidíte, že skutočne tá situácia už nastáva, takže pokiaľ ide programy v rámci Horizontu 2020, ktoré sú vzdialené od trhov, no, nepovedal by som, že sa krátia, ale tá realokalizácia je podstatne nižšia ako 1,70 porovnaní s inými programami, ktoré sú bližšie k trhom. Takže hm, sa tu na tom pracuje No a toto je veľmi zásadné a to by v zásade bol aj koniec môjho príspevku. Pascal, would you like to make... Pascal, nech sa páči. Ďakujem. Ja sa teším z toho, že môžem robiť túto správu v IMCO a že teda má to vplyv aj na iné výbory a aj to, že sa, sme sa rozhodli sa zamerať veľmi presne v našom výbore na túto prácu, to túto správu zjednodušuje, pretože keď pán De Jong kladie otázku podstaty investícií a toho plánu uťahovania opaskov, tak vidím, že oni sa tomu dlho venovali a že je to skutočná problematika. Len sa teším naozaj z toho, ako kvalitne e, sme pracovali a že zdieľame tú potrebu uchovania trhu MSP a že im treba pomáhať Komisia to povedala, aké je to dôležité, aby sme si to uvedomili, tých 26 či 27 miliónov nezamestných v EÚ, MSP, ktoré e, sa snažia nejakým spôsobom dotiahnuť svoj rozpočet a fungovať z neho alebo získať úvery, tak ak sa nám toto všetko podarí odstraniť alebo vyriešiť, tak o to lepšie. Ďakujem pekne, hovorí pani predsednička. A myslím, že už nie sú žiadne veci v rôznom. Ďakujem všetkým, ktorí boli prítomní. A? 24th at 3 o'clock. Ďalšie zasadnutie bude 24. o 15. Ďakujem všetkým a teraz bude krátke zasadnutie koordinátorov.